Takže začneme hlasovať. Takže prosím, usadte sa všetci. Začneme s uznesením ohľadom e, e, situácie krímskych Tatárov. Máme odsek 7 a ústny pozmeňujúci návrh kolegu Plenkoviča. Ďakujem, pán predseda. Takže čo sa týka osného pozmenujúceho návrhu v súvislosti s odsekom 7, je to len technická oprava časti vety, na ktorej sme sa dohodli v prebehu rokovaní.